Milé kolegyne, milí kolegovia, vážené dámy a páni, prosím, usadte sa. na úvod by sme si pozreli krátke video. Prosím, usadte sa. Malé kolegyne, kolegovia, milí kolegovia, vážené páni. Je skutočne pre mňa obrovskou cťou eh, v zastúpení eh, dnešného laureáta Sacharovej ceny Rafa Badovi, ktorý tu dnes nemôže s nami byť, pretože slobodne vyjadril svoj názor a pretože vyzval eh, k slobode myslenia bol odsudený na 10 rokov vo vezení a tisíc ran bičom. A taktiež sa k nám dostala dramatická správa, že momentálne sedí v izolovanej cele a preto si nemôže osobne plovú cenu. Z tohto dôvodu je pre mňa obrovskou cťou tu privítať jeho Eh, úžasnú a odvážnu manželku Enza Hajdar. Srdečne vás tu vítam, pani Hajdar. Medzi mnohými dnešnými hostiami ktorí e, tu chcú sa pozerať na odvzdávanie Sacharovej ceny, sú zastupcovia diplomatických kruhov a sú tu dvaja hosti, ktorí by som chcel predovšetkým pozdraviť. Ja som sa toho dolo s pani Hajdar, že aj v mene pani Hajdar ich pozdravím. Je tu Olga Šorina z nadácie Borisa Nemcova a Malia Alejandra Aristiguita ktorá zastupuje venezuelskú opozíciu. Tieto dve skupiny taktiež e, kandidovali na Sacharovú cenu, takže vás tu srdečne vítam. Ďakujem, dámy a páni, za to, že tu s nami ste. Ale vám, pani Hajdar, by sme chceli poďakovať za Eh, odvážny boj vášho manžela, vážna pani Hajdar. Chcel by som vám osobne, aj vám, vašej rodne, vašim deťom, vašim priateľom poďakovať za vašu odvahu, za vašu odhodlanosť, ktorú ste eh, ukázali v boji o to, aby sa váš muž vrátil domov, kde ho čakajú tri malé deti čakajú, kým sa vráti domov ich otec. A chcel by som poukázať na to, že je to pre nás veľkou cťou vás tu privítať. A vy ste museli aj s deťmi utiecť do Kanady, kde ste dostali azyl a odtiaľ vediete neúnavný boj za slobodu vášho manžela. Vy v podstate mu dávate hlas, pretože jemu nie je umožnené hovoriť. A preto mene nás všetkých žiada, žiadam pána e, e, kráľa Salmana, aby žiadam ho opäť, aby prepustil Rajfa Badawiho a aby sa Raj Badawi mohol opäť vrátiť k svojej rodine. Napriek tomu veľkému riziku sa Raj Badawi snažil ako bloger odvážne podporovať voľné myslenie. A, a neurobil nič, len že využil svoje právo na voľné vyjadrovanie a tým pádom v podstate e, vyplnil medzeru, e, ktorá existuje v jeho krajine. Je tam také vákuum, čo sa týka eh, voľného premýšľania, slobodného premyšľania. A Raj Badavi sa vyjadril a žiadal inú spoločnosť, ktorá bude otvorená aj názorom ostatných. A ako sa vyjadril z väzenia, keď eh, po telefóne diktoval prolog eh, ku svojej knihe, povedal, že sa zasadzuje o to, aby nastalo v podstate osvietenie v spoločnosti a sledoval cieľ, eh, ktorým bolo eh, v podstate pochybovať o nedotknutelnosti duchovnej stránky v jeho krajine. Chcel, aby bola zaručená sloboda vyznania, aby sa rešpektovali práva žien a chránili menšiny a taktiež, aby sa rešpektovali práva každého jednotlivého občana. V tomto zmysle Raj v v roku 2006 eh, založil internetové fórum saudskí liberáli, kde poukazoval na nutnosť reforiem na náboženskej, kultúrnej a politickej úrovni. O dva roky neskôr ho vláda prinútila eh, zavrie toto fórum, ale on sa nevzdal. Naopak, vrátil sa s novým internetovým fórum, ktoré sa volalo e, Slobodná saudská sieť, liberálna sieť. Toto fórum malo 10 tisíce členov, ktorí tam diskutovali o náboženstve a politike. A keď e, v regióne prišla tzv. arabská jar, tak tam viedli veľmi živú diskusiu. Uzavretie e, Badavýho webovej stránky bolo obrovskou stratou pre slobodu vyjadrovania v jeho krajine. Nebol len cenzurovaný, bol aj zatknutý a bol zbičovaný, dostal 50 prvých rán bičov, bičom, pričom e, okolo neho stal jasajúci dav a jeho bičovanie šokovalo celý svet ľudia vyšli na ulicu a využívali sociálne médiá, aby e, tieto hrozné činy odsúdili. A potom, čo si e, vyslúžilo medzinárodnú pozornosť a keďže jeho zdravotný stav je veľmi zlý, tak to ďalšie vyšovanie bolo predbežne odsunuté. Pán Badawi je symbolickou postavou a slúži k inšpirácii ako inšpirácia pre všetkých, ktorí nielen v tomto regióne bojujú za základné práva. A on vo svojom boji skutočne nie je sám. Jeho vlastný právnik, Valid Abu Al-Kair, ktorý má 36 rokov, taktiež je vo väzení odpíkáva si 15-ročný trest odňatia slobody. Tento človek založil pozorovací orgán pre základné práva a taktiež e, teda bol odsúdený. Doktor Abdul Karim Al-Kod, ktorý je spoluzakladateľom Saudského združenia pre občianské a politické práva, bol taktiež zatknutý už ako desiatý e, zakladajúci člen tejto organizácie. Bol odsudený k 8 rokom odňatia slobody a taktiež na 10 rokov je zakázané cestovať. Ashraf Fayyad, to je mladý básnik, e, bol odsudení k smrti e, kvôli odpadlíctvu od viery. A neprebehol žiadny spravodlivý proces, dokonca mu nebol poskytnutý ani riadny právnik a preto toto taktiež medzinárodné spoločenstvo odsudilo. Ali Mohamed Al-Nimr mal 21 rokov, ale nemal ešte ani 18, keď bol zatknutý, pretože demonstroval za rovnaké práva pre všetky v Sádskej Arábii. Bol odsúdený, odsúdený na smrť e, s následným ukryžovaním. Skutočne sme znepokojení nad e, správami, že v nadchádzajúcich dňoch by mal byť popravený. A ako sme to urobili pre Rajfa Badaviho, tak sme vyzvali aj e, saudské orgány k tomu, aby zrušili trest pre Ali Mohameda Al-Nimra. A vyzývame vás opäť, e, osloboďte pána Ali Mohameda Al-Nimra, zrušte jeho trest smrti, zrušte tento krutý trest. Ale a kolegovia, toto, sú len, toto je len pár prípadov z mnohých prípadov politických väzňov, ktorí sú odsudení na, na smrť alebo e, sa s nimi zaobchádza ponižujúco. Dochádza tam k systematickému útlaku, taktiež Saudská Arábia ratifikovala mnohé medzinárodné dohody a mala by ich aj dodržiavať. Napríklad, e, čo sa týka e, dohovoru o mučení alebo o právach dieťaťa, o boj proti diskriminácii žien. Všetko toto Saudská Arábia ratifikovala. A medzinárodné spoločenstvo a saudská spoločnosť majú právo na to, aby sme vyžadovali od saudských orgánov tieto e, kroky, pretože e, táto krajina je členom e, Rady pre ľudské práva OSN. A toto sa nehodí k v podstate situácii v oblasti ľudských práv, ktorá panuje v tejto krajine. Len podľa OSN len tento rok v Sádskej Arabii bolo popravených viac než 150 ľudí. A sádska spoločnosť taktiež požaduje otvorenú komunikáciu. Po celom svete je veľa saudských používateľov sociálnych médií, ale zatiaľ bolo webových stránok asi 400 tisíc, ktoré boli e, zavreté a ľudia, ktorí tam slobodne vyjadrovali svoj názor, boli potrestaní. Ale my ako Európsky parlament, aj ako medzinárodné spoločenstvo sme pripravení viesť dialog aj na parlamentnej úrovni by sme mali viesť dialog a toto by malo viesť k zlepšeniu situácie. Budeme žiadať reformy. A dúfame, že bude čoskoro možné, aby mimovládne organizácie v tejto krajine boli aktívne v spolupráci s občanskou spoločnosťou. A taktiež budeme tým podporovať e, rovnoprávnosť žien a rovnaké práva e, pre všetkých. A budeme bojovať proti akýkoľvek diskriminácii. A vyzývame Sádskú Arábiu, aby splnila svoje sluby a aby konečne zrušila systém mužského poručníctva pre ženy, pretože toto je niečo, čo vôbec nepatrí do 21. storočia. Vážená pani Hajda, dámy a páni, milí kolegovia, milé kolegyne, vážení hostia, žiadny e, teror ani žiadne trestné právo, ktoré pohrdá ľudskými bytostami, nám nezabránia v tom, aby sme bojovali za ľudské práva. A žiadny argument o bezpečnosti a žiadny obchod so zbraniami ani žiadny obchod s ropou nám v tom nezabráni. Raj Badavi, dámy a pani, to povedal takto. E, sloboda e, vyjadrenia vášho názoru je, pod, je vzduchom, ktorý dýchate. A je to palivo, ktoré potom podporuje oheň e, vašich myšlienok. Takže, dámy a páni, je pre mňa obrovskou cťou udeliť Sacharovú cenu za e, slobodu vyjadrovania Európskeho parlamentu v roku 2015 Rajfovi Badavimu a dúfam, že v blízkej budúcnosti ho čoskoro privítam tejto plenárnej miestnosti. Ďakujem. Tisíckrát ďakujem, dámy a páni. Pán predseda Európskeho parlamentu, dámy poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám. Je to pre mňa veľká česť predstúpiť pred vás. Bola by som bývala veľmi rada, e, keby bol mohol môj manžel túto cenu prevziať on sám. Chcela by som však, ak dovolíte, požiadať vás, aby sme e, zachovali teraz minútu ticha na počesť a na pamiatku tých, e, ktorí zahynuli vo Francúzsku aj inde. To je tá najväčšia e, túžba môjho e, manžela. Minútu ticha e, na počesť e, obetí. ألف شكر لكم Ďakujem, ďakujem. Pán predseda Európskeho parlamentu, dámy poslankyne, páni poslanci, stojím tu pred vami a hovorím vám pevne vám, zástupcom veľkých európskych národov a chcem vám povedať, že som hrdá, že môžem reprezentovať môjho manžela a predstúpiť pred vás v tejto sále, ktorá je jednou z najväčších sál, ktoré predstavujú demokraciu vo svete. Chcem na úvod uviesť článok môjho manžela. Slobodu, sloboda je to, čo dýchame. To je palivo, E, ktoré nás vedie k myšlienkam a k práci. A v, minulo, v minulosti mnohé národy urobili veľký pokrok vďaka svojim myšlienkam. Jednotlivé spoločnosti si našli svoje spôsoby zmýšľania a to e, priviedlo e, k civilizačnému pokroku a k prosperite medzinárodné spoločenstvo, ako aj asociácie právnikom v celom svete e, žiadajú Saudskú Arábiu, aby sa zreformovala, aby umožnila e, slobodu prejavu. To je jedno zo základných práv. Vy ste človek, máte právo zmýšľať, ako si želáte, môžete veriť, čo chcete, premýšľať, milovať, nenávidieť, môžete byť liberálom alebo islamistom. in, arabský intelektuálny um, mysliteľ často uh, s, hovoril o tom, aby uh, svoje posolstvo čo najjasnejšie poslal, lebo slobodné a osvietené zmýšľanie v týchto krajinách je považované ako rúhanie a preto vlast v niektorých arabských spoločenstvách a preto musia hľadať spôsoby, ako to zakryte vyjadriť svoje myšlienky. Mnohí Arabi si myslia, že slobodné zmýšľanie je znakom dekadencie, ale samozrejme, že to nie je pravda. Arabské zmýšľanie, arabské spoločnosti fungujú e, veľmi neprirodzene človek, ktorý myslí, musí mať právo vyjadriť sa slobodne, aj keby jeho myšlienky neboli zrovna e, celkom v súlade s, náboženským zmýšľaním, alebo keby neboli celkom pravdivé. E, treba byť otvorený a treba prijať všetky typy zmýšľania, všetky e, toky zmýšľania. Spoločnosť by mala mať odvahu počúvať názory iných, kritizovať ich konštruktívnym e, spôsobom a viesť konštruktívny dialog a tak pozdvihnúť zmýšľanie. Ak sledujete situáciu v arabskom svete, tak si určite všimnete, že spoločnosť tam žije e, pod jarmom teokratického režimu. Tento e, tento režim vyžaduje od ľudí, teda náboženských e, činiteľia požadujú, aby ľudia e, nemysleli. Táto spoločnosť vnúčila e, svoje názory, vnúcuje svoje názory. Náboženstvo napríklad navrhuje fatvy a vykonáva takto hrozbu voči intelektuálom, E, ktorí práve jediní môžu obraňovať naše slobodné zmýšľanie. A arabskí mysliteľia e, musia ísť hľadať slobodu inde. Môj manžel bol uväznený, ale povedal, že e, náboženstvo sa snaží zastrašovať mysliteľov, lebo, lebo E, sa e, obávajú, že od, mysliteľia odhalia ich klamstvá. Raif Badawi je vo vezení od roku 2012, bol obvinený z apostázy, z rúhania a bol najskôr odsúdený na smrť a potom na 10 rokov väzenia, 300 tisíc dolárov pokuty a E, na tisíc úderov bičom, e, ktoré by mal dostávať po dávkach 50 e, úderov bičom každý piatok po modlitbách, každý týždeň v piatok po modlitbách. Okrem cestovania a vyhlásení pre tlač po, desiatich rokoch ho prepustia na slobodu. Raif nie je kriminálnik, nie je násilník, je to človek slobodného ducha, slobodných myšlienok a je to jednoducho e, slobodný hlas e, tam, kde sú myšlienky zošnurované. Môj manžel nie je kriminálnik, môj manžel nebol e, pašerákom drog, aby si zaslúžil e, takýto tvrdý trest tisíc úderov bičom. E, môj manžel sa snažil e, svoje myšlienky položiť na papier. Môj manžel sníva o lepšom svete, o svete, ktorý bude schopný akceptovať myšlienky iného e, v krajine, kde existuje len jediný myšlienkový smer. A práve to ich e, to ich znepokojilo, ale on sa stal ikonou slobodného zmyšľania nielen v Saudskej Arábii, ale v celom svete. Raif Badal je pacifický mysliteľ a e, títo náboženskí činitelia akoby žili v inom období a môj manžel hovoril e, mocne. On sa postavil proti barbarstvu a autoritarizmu náboženstva e, a za to vlastne bol odsúdený. Dostal prvých 50 úderov bičom, ktoré vyvolali vo svete burlivé e, reakcie. A aj doteraz vidíme, ako ľudia reagujú v Austrálii, v Kanade. Všade ľudia hovoria, my sme Raif, ja som Raif. Táto cena, ktorú mu dnes bola udelená, je historickým okamihom. Je to tiež znak odvahy, e, vašej odvahy, a vášho kreditu, pán predseda. Je to 15. cena, ktorú môj manžel za menej ako jeden rok dostal. Dnes je prvým občanom krajín Arabského e, zálivu, ktorý dostal Sacharovovú cenu. Dámy a páni, chcela by som vám poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť a túto česť. A ešte chcem spomenúť slova môjho E, manžela. Tí, ktorí chcú e, zomrieť, tým želáme život a e, tým, ktorí nás chcú obmedzovať, tým želáme, aby sa dostali za horizont. Ďakujem vám, dámy a páni. liebe kolleginnen und kollegen! ich vážené kolegyne kolegovia myslím si že aj vo vašom mene by som chcel ešte raz poďakovať pani Ajder. Mal som už predtým tú príležitosť pred jej vystúpením sa porozprávať eh, s pani Haider a myslím si, že hovorila mi o svojich troch deťoch. Cera 12-ročná a 8-ročná a chlapec 11-ročný, ktorí vlastne čakajú v Kanade na svojho otca. A tiež mi povedala, že pán Badavi za každým, keď z ňu telefonuje, položí otázku, nezabúdajú na mňa deti? Myslím si, že všetci môžeme pochopiť, čo to pre otca znamená, ale samozrejme aj pre matku, ktorý, ktorá musí tak, za takýchto podmienok telefonovať e, s mužom. A ja mu za každým poviem, nie, dieťa na teba nezabúdajú, nikto na teba nezabúda. A myslím si, že aj naša slávnosť dnes eh, je príspevkom k tomu, že aj deti budú vedieť, že ich otec eh, neupadne do zabudnutia a nikto na ňu nezabúda. A my, my tu všetci obdivujeme jeho veľkú odvahu, aj vašu odvahu. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Príjemné popoludne, vážení kolegovia, môžeme pokračovať našou prácou a v súlade s eh, článkom 152 odsekom 2 po, po konzultáciách s politickými skupinami predseda chce navrhnúť zmenu na popoludnejší program. Správa pani Valero, pokiaľ ide o export zbraní, to bude bod číslo 4 dnes popoludní eh, po, po eh, diskusiu k 20. výročiu Daytonskej mirovej dohody. Sú voči tomu nejaké námietky? Nie je tomu tak. E, Takže týmto sa schválila táto zmena v programe. A teraz e, prejdeme k hlasovaniu. Máme tri správy. Správa Gotieriho. E, prvá, ktorá sa týka Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý.